Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Dámy a páni, poprosím aby ste sa usadili. Begrüße die anwesenden Massen der Vítam prítomné masy kolegyň, kolegov. Srdečne vás teda vítam tu v sále. Som veľmi rád, že ste prišli na naše radné zasadnutie. Vítam zástupcov rady a komisie. Prvý bod nášho programu